Pán Ferreira, poprosím vás. No Ďakujem pekne, vážený pán predseda. V predchádzajúcej diskusii s pánom predsedom vlády Portugalska sme mali aj vyjadrenia predsedov skupín, a prekročili svoj pridelený čas, takže za našu, pokiaľ ide o našu politickú skupinu, nás hneď upozornili, aby sme sa držali času. Takže keď sa skracuje čas v spontánnej rozprave v KHDI, tak si myslím, že sa treba dodržiavať pravidlá pre všetkých. Poprosím teda skracovať čas aj u ostatných politických skupín. My sme sa držali našho časového limitu, tak ako sa to požadovalo aj pri tých prvých vyjadreniach, ale nám potom zrušili pri čas v rámci spontánnej rozpravy a to jednoducho nezodpovedá tým etablovaným pravidlám a preto protestujeme takýmto spôsobom. Honorevole Ferreira. Pán poslanec Ferreira, všetko bolo spravodlivo udelené jednotlivým skupinám Pán poslanec, môžete hovoriť, že nie, ale situácia je takáto. Samozrejme, môžete nesúhlasiť, ale e, my sme to matematicky vyrátali, čiže nezávisí to odo mňa. Závisí to len od situácie v sále. Pesočné orgány Helenskej republiky mi postupili žiadosť odnetie, odnetie parlamentnej imunity poslanca Georgiosa Kircosa vzhľadom vzhľadom na to, že začalo trestné konanie um, voči nemu na prvostupňovom súde v Aténach. V súlade s predpismi postupujem túto žiadosť výboru právne otázky, ktorý je v týchto otázkach príslušný. Budeme pokračovať hlasovaním. Začneme usmeniami v rámci budúcich vzťahov medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom. Nech sa páči, pán poslanec. Ďakujem, pán predseda.